Is it translation from Hungarian? Yes, thank you. OK. Tehát az elnök... Ak dovolíte, chcel by som začať so znameniami predsedu. Takže začneme s informáciami o zasadnutí koordinátorov, pokiaľ teda ide o uplatňovanie práva a správu ohľadne aplikácie práva. Už na to poukázala pani predsednička, ktorá je vlastne spravodajkyňou v tejto oblasti. Máme tu 5 konkrétnych petícií, ktoré boli prediskutované. A e, vy, 490 nebude prípustná a pani predsednička pokiaľ ide o 684, tam koordinátori akceptovali návrhy predsedu. Pokiaľ ide o správu z roku 2008, pokiaľ ide o, o, o tam je návrh predsedu, ktorý bol prijatý zo strany koordinátorov. A pokiaľ ide o tému, ktorá tu bola spomenutá, baliaž, tak tá bola presunutá do, na január. A pokiaľ ide o vypočutie vo výbore PETI, pokiaľ ide o správu 22. novembra, tak to bude presunuté odročené na január. A a petícia 1012 tá bude akceptovaná a pristúpime k nej vo februári a ide tu teda o tému, ktorá súvisí s tou zisťovacou misiou, ktorá sa bude teda realizovať vo februári. Takže toto sú oznámenia zo strany predsedu. Pani predsednička ma ozna, pozna, poprosila, aby som vás teda informovala, ak mi teraz umožníte, tak budeme pokračovať konkrétnymi petíciami, takže predovšetkým tá prvá, ku ktorej pristúpime, to je prezentácia rumunského občana a ide tu o ide tu o údaj nedodržaní smernice v súvislosti s súdnym konaním v Rumunsku. Nech sa páči, máte 5 minút. Vážený petičný výbor, vážená komisia, oceňujem a to, že sa teraz venujeme tejto téme. Zároveň oceňujem, že rumúnske orgány uznali nedostatky pri implementácii smernice 2014. Prepačte, Myslím si, že máme problémy s anglickým tlmočením. Good. Okay, but there is no translation to other languages. Ale zdá sa, že nie je tlmočenie do iných jazykov. Je to v poriadku? Please begin again. Nech sa páči, začnite prosím znovu. Áno, v poriadku samozrejme. Vážený eh, výbor PETI, vážená komisia, Um, ja um, oceňujem to, že sa tu dnes prednáva táto téma. Zároveň som si vedomý toho, že rumúnske orgány uznali ťažkosti pri, pri implementácii smernice 2014 a v, tej, v, v, v tejto súvislosti aj um, s dátumom transpozície. Uh, ale pokiaľ ide o samotnú transpozíciu procesných e, záruk a spravodlivý proces, nič sa neudialo, pokiaľ ide o túto smernicu. Ide konkrétne o článok 8 e, tejto smernice 2014. E, pokiaľ ide o záruky bez spravodlivého procesu, tam Rumunsko Eh, len ehm, nekoná konkrétne a len o tejto veci diskutuje. Preto by som rád pripomenul, že sú tu isté práva a povinnosti, ktoré zaručujú dohovory. Ehm, dochádza tu ale k zneužívaniu práv a skutočnosť, že e, prvá, že prvá smernica bola, bola implementovaná a preto zámerom smernice 2014 je, táto smernica je vnímaná ako represívna a ako smernica, na základe ktorej sa zneužíva. Pokiaľ ide o, o, o cieľ smernice, a e, nuž e, musím povedať, že v Rumunsku to všetko ide v rozpore s ľudskými právami a to vlastne len napomáha potom euroskepticizmu. Z tohto dôvodu by ste mali reagovať veľmi rýchlo, efektívne s tým, že sa povie, aká je pravda. Dnes práve e, naša, naš, rumúnsky daňový orgán berie majetok eh, občanom len na, za, na základe predpokladu, že ide, že ide o príjem stresných činov. A občania nemajú v tomto smere žiadnu možnosť opravného prostriedku. Ide konkrétne o prípad 3693 2005, takže najvyššie fórum pre justíciu, najvyšší kasačný súd uznávajú teraz požiadavky, ktoré vyplývajú z Európskej smernice 2014 k um, účelom ktorej je dosiahnutie štandardov spravodlivého súdneho procesu, aj ak transpozícia trvala dlhšie ako, ako 12 e, mesiacov. E, súd vyšší kasačný súd rozhodol vo februári tohto roku o prípade 4031 a keďže, keďže odvolanie vychádzalo z trestného práva, e, vyšší súd ho zamietol ako nepripustné a tu chcem pripomenúť e, práve článok 8 uvedenej smernice. Dva dôkazné prostriedky, ktoré boli predložené, majú priamy právny súvis, ale chýbajú tu procesné záruky, efektívneho opravného prostriedku a spravodlivého procesu. Obe rozhodnutia, ktoré tu, ktoré, ktoré tu e, teda ide, ide o dve rozhodnutia a pokiaľ ide o reakciu rumunských orgánov, tak som za to, aby sme naozaj voči ním vystúpili, aby sme pomohli občanom pri potvrdzovaní ich práva na spravodlivý súdny proces. Na teraz sa domnievame, že treba pokračovať v, pri postupe pre porušenie, že treba, aby tento proces postúpil do ďalšej fázy účelom treba, treba zistiť, aký bol vlastne dôvod omeškania transpozície smernice 2014 a prečo, nebol dodržaný, prečo nebola dodržaná časová lehota. Komisia musí urýchlenie pristúpiť k ukončeniu a k tomu, aby pokračovalo tomu, aby postup pre porušenie pokračoval. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem most bizottság képviseletében Sebastiano Tin. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán Sebastian Tine v mene komisie. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer, dámy a páni, vážení poslanci. Veľmi pekne ďakujem predkladateľovi petície za to, že upriamil našu pozornosť na tento prípad. My tu hovoríme o e, smernici o konfiškácii e, aktív, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti. E, október 2016 bol dátumom transpozície. Ako mnohé členské štáty, aj Rumunsko ešte pred tr- transpozíciou zaslalo e, to, čo už sa nachádza v ich trestnom zákonníku k konfiškácii tie ustanovenia a učinili tak v júli 2016. Uviedli, že táto notifikácia nebude, nie je dosiaľ kompletná, ale treba ešte, aby dobehli ďalšie fázy legislatívneho procesu u nich doma v Rumunsku nadväznosti na nedostatok ďalších opatrení, ktoré boli oznámené komisii v oktobri 2016, komisia začala konať, začali, zaslali sme formálny list e, rumúnskej vláde za to a upozornili sme ich na to, že, nám, že nás neinformovali o dodatočných ustanoveniach, čiže postup pre porušenie je otvorený od novembra 2016. Nadväznosti na túto skutočnosť sme boli v kontakte s rumúnskou vládou a riešili sme teda, ako vyzerá ich časový harmonogram transpozície tejto smernice. Nože dostali sme v tejto súvislosti také, také informácie, že v auguste rumúnska vláda zaslala návrh legislatívy do parlamentu za účelom skompletizovania celého postupu. Podľa toho, čo bolo vysvetlené, Ehm, do toho spadá aj verejná konzultácia a rozumieme tomu tak, že táto vec je stále ešte na vláde v Rumunsku a dosiaľ je nevyriešená. Situáciu samozrejme monitorujeme a pochopiteľne očakávame, že dostaneme od rumúnskej vlády notifikáciu, ako náhle dôjde k schváleniu právneho textu, aby sme si mohli overiť, či text zákona plne a kompletne transponuje požiadavky Európskej smernice. Čiže situácia je, pán predseda, v tejto chvíli takáto. Ďakujem. <clears throat> Už to zapínala tam kolega Katke. Ďakujem veľmi pekne. Áno, takže teraz dostanú slovo aj kolegovia. Nech sa páči, pán Preda. Ďakujem pekne. Nás trochu prekvapuje. Poču, počúvam, čo um, hovorí komisia, ale sú verejne dostupné informácie, ktoré hovoria, že zákon bol prijatý v auguste 2017. Noža zástupca komisie uviedol, že k, tejto, že k prijatiu tejto legislatívy neprišlo. Ale nie, tento zákon prijatý bol trošku neskôr, v auguste 2017. A pozícia našej skupina je taká, že by sme radi ponechali túto petíciu otvorenú, aby sa komisia mohla pozrieť na to, aby mohla preskúmať, či bola transpozícia náležitá. Aby sme my mohli potom pokračovať v tomto preskúmaní, komisia musí mať e, kompletné informácie. Ak nám komisia povie, že tieto informácie nedostala, tak si myslím, že tu máme problém. Nuža, preto prosím, vezmite túto, túto informáciu do úvahy a pozrime sa. Preskum, prosím, poprosím o to, aby e, komisia preskúmala, či naozaj došlo k náležitej transpozícii, čiže ponechajme si e, petíciu otvorenú, než sa presvedčíme o tom, že to bolo v poriadku. Pokiaľ ide o tie ďalšie petície, to bude pán Jar, ktorý vystúpi, pretože ja bohužiaľ e, sa musím odobrať, musím byť teraz inde. Teraz či? Dobre. Ďakujem pekne, pán Preda. Teraz dostane slovo pán Tines. Chcete reagovať na to, čo ste počuli? Nie? Áno, vzhľadom na informácie, vzhľadom na úradný list, ktorý sme, oficiálny list, ktorý sme dostali od orgánu pre európske záležitosti. To bolo následovne. Rumunská vláda prijala rozhodnutie skompletizovať návrh zákona a postúpiť ho rumunskému parlamentu na rozpravu a na schválenie. Takto vyzerala tá informácia, ktorú sme dostali. Následne sme žiadnu inú informáciu od rumunskej vlády nedostali a preto sa myslíme, preto sa domnievame, že zákon dosiaľ v rumúnskom parlamente schválený nebol. Ak by bolo ak došlo k nejakému následnému vývoju, naše útvary si toho vedome nie sú. Ďakujem. Yes, Áno, ja len eh, zareagujem. Komisia má pravdu. Na teraz, ako som už bol povedal, smernica bola len čiastočne implementovaná hovorím, že išlo podľa môjho názoru len o implementáciu tej represívnej časti. Ja som nemal šancu sa obhájiť a nemal, som sa šancu obhájiť v zmysle článku 8. Áno, smernica je v legislatíve, ale len v čiastočnej podobe, len jej represívna časť a myslím si, že demokratický štát ako Rumúnsko, člen EÚ, by mal určite implementovať smernicu v jej celosti s tým, že obe strany musia mať šancu a právo sa obhajovať. Napríklad moje, moje spoločnosti nikdy neboli pozvané pred súd, aby sa mohli obhájiť, ale minulý mesiac došlo ku konfiškácii môjho majetku len na základe akýchsi predpokladov. Ďakujem veľmi pekne. javaslom. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ja vám teda navrhujem nasledovné riešenie. Je úplne zrejme, že Rumunsko má záväzky, ktoré treba dodržiavať. My nevieme zatiaľ, že v akej miere Rumunsko transponovalo, implementovalo túto smernicu Európskej únie treba podporiť teda stanovisko, že my buď túto petíciu necháme otvorenú a budeme čakať na nové informácie, čiže ak môžeme pokračovať takto, bolo by to dobre. Ďakujem. Vážené dámy a páni, nasledovná petícia je petíciou, ktorá bola prezentovaná zo strany Španielska, pokiaľ ide o španielský štát, o nákladoch na právnych zástupcov a obhajcov, o povinnosti využívať ich služby a súde. Teraz dostane slovo ten, kto bude túto petíciu sumarizovať, pretože petičník tu nie je. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela zdôrazniť, že pri petícii ide o, za, o funkciu prokurátora, nie, šta, nie zástupcu právneho. Um, musím to uviezť na, priamu, na správnu mieru. Um, petičník vysvetľuje, že existujú povinné požiadavky na to, aby boli využité uh, služby, uh, tejto, služby tohto prokurátora, keď, uh, keď uh, keď človek predstupuje pred súd, že existuje systém fixných poplatkov v tejto súvislosti. Chcela by som zdôrazniť, že prof, táto profesia existuje len v Španielsku a pokrýva činnosti, ktoré sa týkajú technického zastupovania, e, zastupovania strán pred súdom, aktivít, ktoré, e, ktoré v iných členských štátoch e, vykonávajú právnici. Ide ďalej aj o činnosti notifikácie a presadzovania, ktoré ktoré, ehm, ktoré v iných členských štátoch vykonáva buď, buď súd. Takže ide tam o podpisovanie dokumentov, podpisovanie sťažností a to, čo právnici právni zástupcovia e, robia, je to, že poskytujú právnu pomoc. Pokiaľ ide o to, čo nadniesol predkladateľ petície, čiže to, že ide o technické zastupovanie zo strany tejto profesie, tzv. prokurátora a pokiaľ ide o tie fixné poplatky, my chceme vysvetliť, že k tejto veci sme dostali niekoľko stiažností. V nadväznosti na e, komunikáciu so španielskými orgánmi sme spustili postup pre porušenie k rôznym aspektom vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje petícia. Komisia zaslala odôvodnené stanovisko v novembri 2016. Španielské orgány vo, vo februári 2017 aj zareagovali a odpoveď teraz vyhodnocujú naše útvary komisie. Aj ak e, postup pre porušenie stále pokračuje, my sa domnievame, že je dôležité vyčkať si na výsledok postupu pre porušenie, predtým než na petíciu zareagujeme. Ďakujem. Peter Jar. Pán Jar. Ja si myslím, že komisia mm, informovala, že došlo k výmene informácií so španielskými orgánmi, že treba vyčkať na to, aký bude výsledok. Uh, Dobre, ponechajme ju otvorenú, teda tú petíciu. Uvidíme, čo vyvstane z dialógu medzi komisiou a španielskou vládou a potom sa rozhodneme. Áno, toho istého názoru som. Veľmi, veľmi, veľmi správne zhrnuté. Uh, Takže budeme pokračovať nasledovným spôsobom. Uzatvoríme túto tému. My podporujeme to, čo urobila komisia. Vyčkáme teda reakciu španielského štátu a necháme otvorenú túto petíciu. Ďakujem pekne, dámy a páni. A teraz nasledovná petícia. Ide tu o dve petície. 1523 a 512 2012. Je tu o dve osoby nemeckej národnosti, ktoré prezentovali svoje prezentície. Petičníci nie sú prítomní, pokiaľ viem, tak požiadam predstaviteľa výboru, aby nás informoval stanovisko. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Tieto dve petície sa týkajú európskych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu a to, ako implementovali sa e, európske predpisy, ale tá, tam vlastne sa už aj končí tá ich e, podobnosť, takže teraz sa budem venovať tomu po častiach. Takže tá prvá 15.23.2014, ktorú predkladá e- Jozef Velbrok, dostal rozsudok, obdržal rozsudok a chcel ho uplatniť v Španielsku toto uplatnenie neprinieslo očakávaný efekt. Posledná vec, ktorú my vieme, je, že ho španielský súd požiadal, ktorý prida, prijal predtým uplatnenie tohto rozsudku v Španielsku, na to, aby naznačil vlastníctvo, proti ktorému tento rozsudok mal byť vymáhaný. Takže toto je vlastne posledná chvíľa, informácia, ktorú my poznáme, nevieme, čo sa udialo potom. Chcel by som zdôrazniť, že európsky postup e, vo veciach s nízkou hodnotou zabezpečuje rozsudok, ale nezabezpečuje e, uplatnenie takéhoto rozsudku, vymožiteľnosť toho rozsudku a nariadenie pokrýva všetky civilné spory, ako aj cezhraničné prvky týchto postupov, to je vlastne taký úvod toho rozsudku zo strany jedného štátu, pokiaľ ide o teritorium ďalšieho štátu. Ale v súlade s ustanoveniami takýchto nariadení uplatnenie tohto rozsudku je predmetom národného e, práva daného štátu. To znamená, že nejde tu o európsku záležitosť a my vieme, že v týchto prípadoch španielské úrady berú na vedomie, že musia uplatniť tento rozsudok a spustili národné postupy v tejto veci. Nie je ľúto, že teda to zlyhalo, ale bohužiaľ nemáme nejaké právne predpisy, ktoré by nám umožňovali, nás oprávňovali urobiť niečo v tom duchu, aby sme postupovali proti španielským úradom, pretože oni sa teraz venujú tomuto rozsudku, ako by to bol španielský rozsudok a môžu vyžadovať a tie isté veci, ktoré vyžadujú od Španielov na to, aby uplatnili takýto rozsudok. Ďalej je to oveľa náročnejšie, ale nejde tu o otázku. A je to vlastne ťažké v cezhraničnom priestore, ale v kontexte, ale nejde tu o záležitosť európskych konaní vo veciach s nízkou hodnotou. Je to jednoducho četa takýchto cezhraničných postupov, odhľadnúť teda už od nástrojov alebo neuplatenia nástrojov, ktoré sa uplatňujú. Takže vzhľadom na tie informácie, ktoré my máme, nemôžeme povedať, že by nejaké porušenie tohto nariadenia európskeho v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu by sa bolo udialo. A ďalší prípad, ten už je odlišný, pretože tu nie je žiadny rozsudok k dispozícii, ani nevieme teda, že by bol takýto rozsudok k dispozícii podnikateľ, nemecký podnikateľ, ktorý obchoduje v Európe sa sťažuje, že čelí problémom s praktickým uplatnením európskeho nariadenia v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ale bohužiaľ nepredložil žiadne dokumenty, ktoré by vydokladovali jeho vyjadrenia a to vyjadrenie je pre nás ťažké nedá sa mu porozumieť. My si uvedomujeme, aké ťažkosti v členskom štáte, pokiaľ ide o implementáciu európskeho postupu v týchto veciach, máme. Robíme viaceré kroky vzdelávania, školenia, pokiaľ ide o praktické usmernia a tak ďalej, ale my sme nikdy nepočuli o takej situácii, že by súd spochybňoval identitu žiadateľa. Áno, Takže, preto sme my žiadali, aby sme tu mali súdne rozhodnutie, že čo vlastne súd vyžaduje od petičníka. Bohužiaľ, vzhľadom na nedostatok času, petičník reagoval v októbri tohto roku v tom duchu, že nemá dokumenty až do, posiaľ, až do terajšieho dňa a v tom istom liste sa sťažoval, pokiaľ ide o nejaké procedurálne problémy, pokiaľ ide o iné štáty ako Francúzsko, Fínsko, ale bohužiaľ bez toho, že by sme boli obdržali nejaké konkrétne dôkazné materiály alebo vyjadrenia ohľadne toho, že čo vlastne nefungovalo správne. Máme taký pocit, že vlastne ten úmysel petičníka v tomto ohľade je iba odvrátiť našu pozornosť od tých praktických problémov na to, aby mohol konať e, a my chceme na horizontálnej úrovni riešiť tieto veci, ale neformuluje tu žiadnu sťažnosť, pokiaľ ide o tieto obvinenia. Takže zároveň takisto poukazuje na nemecké predpisy, ktoré sú efektívne, pokiaľ ide o vymáhanie dlhov. My zdieľame tieto názory, Európsky rozkaz, pokiaľ ide o platobné postupy, ktorý je v platnosti už viac ako 10 rokov, vychádza práve z toho nemeckého modelu platobných príkazov. A všetky tieto informácie, ktoré máme na webovej stránke v európskom portáli e-justice, tam nie sú iba interaktívne formuláre k dispozícii, ktoré sa vyplňajú, prekladajú a zasielajú na súdy, ale aj usmernenia ohľadne postupov, Takže takýmto spôsobom sa my vo všeobecnosti snažíme riešiť tie praktické nedostatky v prihláškach takýchto petícií. Chcel by som takisto povedať, že predovšetkým pokiaľ ide o to nariadenie o európskych konaniach o veciach s nízkohodnotou sporu, ktoré bolo nedávno revidované a revízia vlastne už vstúpila do platnosti, my si uvedomujeme, že v rámci tých prípravných prác e, e, to zatiaľ ide relatívne dobre a tie e, súdne konania postupujú dobre, sú, uplatňujú sa, vymáhajú sa potom aj tie rozsudky, takže nie sú tu nejaké nedostatky. Takže to je všetko, vážený pán predseda, e, z mojej strany a budem rád, tak budem môcť reagovať na otázky prípadné zo strany poslancov. Ďakujem pekne. Pán Víla, nech sa páči. Ďakujem pekne za vysvetlenie. Máme tu štúdiu komisie, ktorú by som chcel citovať. Tie problémy, ktoré identifikovala komisia, na jednej strane sú teda nedostatok e, postupov alebo v postupoch a takisto nepredvídateľné náklady, ktoré sú a takisto ako aj čas, pokiaľ ide o ďalšie E, prešetrovanie takýchto žiadostí v konania vo veciach s nízkou hodnotou. A teraz vlastne hovorím o prípade Velbrook, pretože tam vidieť, že tie rozsudky, z ktorých sa vychádza, sú už v roku 2012, to znamená sú 5 rokov staré a pán Velbrook ešte v roku 2012 na oslovil španielský súd a všetko, čo potom vlastne nasledovalo, je v podstate taká príbeh utrpenia, pokiaľ ide o nereagovanie, reagovanie, pokiaľ ide o vyžadovanie súm, poplatkov, 15 eur, pokiaľ ide o odvolanie sa. Zdá sa, že tie peniaze potom neboli ani zúčtované, pretože sa o to žiadalo ešte raz a vlastne jednoducho všetko všetko napovedá tomu, že takýto postup vôbec nie je lacný. A istotne pochopíte, že keď sa k tomu vyjadrujem, samozrejme, viem, čo ste povedali, ale neverím tomu, že keď hovoríte, že ak to už je raz v španielskej mašinérii, tak je to všetko v poriadku. Ale ja jednoducho neviem pochopiť to, že každý, kto sa v Španielsku snaží e, uplatniť, vymáhať realizovanie rozsudku, že má také isté problémy ako tento petičník. A je to zaujímavé v tom kontexte, že do akej miery úspechy realizácie rozsudkov zo strany španielských, španielských súdov a aký spôsob, do akej miery sú úspešní zahraniční žiadatelia. Ak sú tu rozdiely medzi týmito žiadosťami, tak sa musí spýtať otázku, musím sa spýtať otázku, že ako sa to dá zlepšiť. A nemyslím si, že iba poukaz na jazykové verzie stačí. Ja sa jednoducho takmer hambím pred týmto petičníkom, pretože mi píše, e, snažím sa a takisto sa neviem pohnúť dopredu a potom mi Centrum spotrebiteľské skélu povedalo, oni vlastne veriteľa zavolali a on teda zaplní, zaplatil aspoň čas a takto vlastne ten žiadateľ, sťažovateľ dostal aspoň niečo preplatené. Ale to neurobila pani Wikström ani ja, pán Wieland, Dostali sme aspoň takú rela- relatívne prehľadnú odpoveď. Nedosiahlo to ani súd, dosiahla to spotrebiteľská centrála, ktorá vlastne bez tých všetkých dokumentov jednoducho oslovila veriteľa. To znamená, ak je tu všeobecný dojem taký, že ľudia jednoducho najprv sú nadšení z takýchto postupov vo veciach z malou, je malá suma, ale potom sa to jednoducho e, stratí v takýchto strašných problémoch, a vidíme, že sa to všetko dá vyriešiť aj úplne inak a ja som teda právnik a môžem vám povedať, tak nesľubujte radšej občanom také veci, ktoré sa potom v reále nedajú vôbec splniť alebo nedajú sa realizovať. Ja si myslím, že my musíme členské štáty samozrejme nemali by sme tu robiť nejakú diskrimináciu domácich, ale samozrejme ciele týchto nariadení musia byť také, aby ich členské štáty potom aj dodržiavali. A tí, ktorí oprávnene žiadajú veci v týchto, v týchto otázkach, musia mať splnené tie požiadavky. Ak je to oprávnená požiadavka v členských štátoch a nie je to vyplatené, treba povedať, že si nevykonávame prácu správne. Očakávam aj to, že by sa mohlo urobiť ďalšie štúdie a malo by sa povedať, že tu vlastne realita a požiadavky sa nahony vzdialujú, pomalé právo je zlé právo. Ďakujem pekne. Pán Wieland. Tá otázka, ktorú by som sa chcel spýtať, je teda nasledovná, je, že čo môžeme my urobiť? Máte nejaký návrh? Urobili ste analýzu a ja súhlasím s tým, čo ste povedali, avšak počúval som aj e, vaše predrečníka veľmi pozorne, naznačil, že sú tu problémy a že Európska komisia nemá v tejto oblasti konkrétne kompetencie. A správne som to pochopil, Európska komisia nemá kompetencie, pokiaľ ide o, tú, o túto otázku, že ide o tému, ktorá vlastne spadá do kompetencií španielských úradov. Takže v tomto prípade, čo Európsky parlament môže urobiť? Pán Jar. Ako sa hovorí, mať pravdu a dostať pravdu, alebo že to sú dve veci. Takže nemôžeme to jednoducho odložiť a povedať, prepačte, Máte, mali ste smolu. Postupy sú v Španielsku také, aké sú. Minimum, čo by sme mali urobiť, je, že napíšeme list a vyjadríme, zdokumentujeme našu nespokojnosť a necháme si vysvetliť španielskými úradmi, ako k tomu môže prísť. Tento zákon má práve ochraňovať malých keď koncern má miliónové pohľadavky, tak majú e, advokátske kancelárie a oni si to získajú. Ale tu ide práve o malého veriteľa, ako ty a ja, ktorého chceme chrániť, aby e, sa mu dostalo práva. Takže z právneho hľadiska je to všetko korektné, ale nevedie to k úspechu. Čiže to je to minimum. Môžeme povedať, e, mali ste smolu, a potom eh, to môžeme nechať tak. Takže máme všetky zákonné možnosti. Ja by som si chcel nechať vysvetliť španielskými orgánmi, ako k tomu mohlo dojsť. Či oni sú s tým spokojní, či oni to, tak, či oni to takto chcú. To znie skôr to znie skoro tak, ako keby povedali, že tých malých necháme tak, nech si utekajú v kruhu, v kolese a dúfajú, že ten oprávnený sa unaví a myslím si, že to nie je v poriadku. A my sme potom málo vieryhodní. Nemôžeme tento vypovedať, že všetko bolo v poriadku, ale e, nedostaneš sa k svojim peniazom. To je v rozpore Takže, takže mali by sme v tom pokračovať. Možno sa v Španielsku v priebehu času niečo udeje. Ďakujem, Peter. Ďakujem pekne, to bol teda konkrétny návrh, ktorý podporujem, takže budeme postupovať tak, že napíšeme list ministrovi spravodlivosti v Španielsku, a pripomenieme, upozorníme ho na to, že tam je teda takýto problém v rámci systému a požiadame ho, aby sa vysporiadal s týmito otázkami v súľade teda so španielskými predpismi. Ďalší návrh e, môžeme napísať list aj pani Jourovej, komisárke, aby sme ju upovedomili o tom, že tu je tento problém. To znamená, že tu nie je obligatórna normatíva a že tu je teda takýto problém v európskej krajine. Takže môžeme žiadať od Európskej komisie, aby sa venovala tomuto problému, tomuto váku legislatívnemu. To je teda môj návrh. A Takže 1523 od pána Velbroka zostane otvorené Avšak druhá petícia od toho pána Viča bude zatvorená. To je všetko. A ďalšia petícia. Tá druhá petícia, to je v takej pozmenenej forme, tam budeme musieť povedať, že aj parlament chcel, aby pri internetovom obchode boli presunuté hranice, boli posunuté hranice a aby virtuálny svet bol upravený inak ako reálny svet. Keď si virtuálne niečo kúpim, tak ako nákupca mám viac práv, ako keď si kúpim niečo fyzicky reálne. Keď si ako nemecký občan, keď ako nemecký občan idem na talianský ostrov, kúpim si pohár, ja si to kúpim za 2 eurá, zoberiem to domov a doma zistím, že Takže keď to nie, nie, nie, nesplňa tie kritéria, tak musím, eh, pán z komisie, ja sa k vám vráciam, čo ste povedali. No, takže keď to nesplňa tie kritéria, tak sa vrátim na e, ostrov a musím zažalovať toho predajcu. A keď si to kúpim cez internet, tak predajcovi e, sa priznáva, že musí vlastne odo mňa požadovať tie peniaze. Ja nie som e, teda v tej petícii, takže neviem, ako to je, ale chcel by som od komisie odpoveď na moju otázku. Und eigentlich, und eigentlich wäre mein Vorschlag, dass... Môj návrh by bol, aby komisia, teda e, úradníci v komisii, aby si mohli nájsť obyčajných občanov, ktorí majú problémy medzi Nemeckom a Španielskom, medzi Litvou a Talianskom. Takže 5 príkladov exemplárnych, aby ste sa spojili s týmito ľuďmi, aby ste si zistili, aké majú praktické problémy, aby ste ich sprevádzali pri tom celom výkone, pretože aby vás zaujímalo, o čo tam vlastne ide. Čiže to by bol ten naozaj účelný návrh. Tu by naozaj komisia musela sa pustiť do práce a, povedal, a povedať si, už chcem preskúmať charakter tohto problému, pochopiť vlastne e, náturu toho problému. Yes, thank you, Mr. Chairman. Vážený pán predstaviteľ si chcete reagovať? Uh, ja si myslím, že tá myšlienka ako taká je Znie dokonalo. Jediný problém je, že ja sa obávam, že ktorýkoľvek členský štát, kde chceme vykonať toto opatrenie, sa nás opýta na právny základ, na ktorom vlastne to celé staviame. Nemáme právo e, zasahovať e, do individuálnych prípadov a e, narúšať nezávislosť súdneho systému. Chápem, že obava sa týka spotrebiteľov, ale prosím, berte na vedomie, že procesné právo, hoci poskytuje veľa podpory pre spotrebiteľa, predovšetkým vytváraním e, priaznivé pravidlá o jurisdikcii je teda neutrálne, je rovnaké pre všetkých. Čiže nehovoríme tu o situácii spotrebiteľa. Pán Velbruk je evidentne spotrebiteľ, ale tá druhá situácia sa týka predajcu, obchodníka, čiže e, ten proces, ten postup je neutrálny. A ako taký nemôže byť e, e, otázku, nemôže to byť otázkou politickej orientácie, či je to teda prípad spotrebiteľa alebo prípad obchodníka. Je to procesné právo. Bol by to užitočný nástroj, mohol by to byť užitočný nástroj pre spotrebiteľa. Neviem, aká bola úloha konzumenského spotrebiteľského centra v Kerry. Neviem, a, o, a naozaj si vážim ľudí, ktorí tam pracujú, ale ja by som ešte raz zopakoval, že v prípade pána Webra Nemáme žiadne dôkazy akéhokoľvek e, pochybenia, pokiaľ ide o e, tento postup. Ale čo, sa, e, čo nebolo v poriadku, e, bol postup. Jedna vec je mať rozhodnutie a druhá vec je ho zrealizovať alebo presadiť. Už sa opakujem, je to takto. Niekedy vo všetkých cezhraničných interakciách je to problematické, pretože poprvé je tu vzdialenosť, druhá vec je jazyková bariéra. Ak nemecký súd požiada pána Velbruka, aby niečo urobil, nebude mať problém, lebo bude rozumieť. Alebo bude mať kolegu, ktorý mu poradí a vysvetlí, čo vlastne súd po ňom chce. Ak je mu to adresované v španielčine, použije automatický preklad, možno niekedy mu ujde skutočný význam toho pôvodného jazyka. Čiže toto sú tie praktické problémy. Nás by veľmi tešilo, keby e, vykonanie e, reflektovalo e, vlastne ten rozsudok, tak ako je to, teda keď niekomu je niečo pridelené, udelená nejaká cena, tak ju musí prevziať. Ale takto to nie, nie je, takto je to len v čisto domácich prípadoch. Čiže toto rozhodnutie pána Veldruka bolo uznané a máme dôkazy, že špánsky súd povedal áno, bude to vykonané. No a potom tu máme dôkaz o tom, že španielský súd povedal, prosím, povedzte nám, voči akému majetku by sme mali postupovať No a je tu vlastne ex officio presadzovanie, takže je to e, na e, stranách, aby e, zabezpečili, že rozhodnutie sa vykoná. Ale takisto treba mať na pamäti, že je možné obdržať právnu asistenciu. Ak niekto má problémy, je možné v rámci smernice o právnej pomoci obdržať právnu pomoc pri cezhraničných prípadoch. Nepoznám detaily tohto prípadu, ja len popisujem právny rámec. Pán Velbruk môže získať e, právnu pomoc e, španielského právnika, aby sa zabezpečilo vykonanie rozsudku. Samozrejme, ak je to možné to urobiť, pretože môže sa stať aj to, že ten predajca, voči ktorému to má byť e, vykonané, zbankrotoval a už nemá žiadny, žiadne aktíva, žiadny majetok. Taká je realita. Chápem, že sa ťažko hovorí teda je to ťažké, ale niekedy tomu musíme čeliť. Analizujeme detaily prípadov a analizujeme horizontálne otázky. Viete o um, tom, jak to vyzerá s spravodlivosťou, že je tu pokus komisie pozrieť sa na praktické postupy právnych systémov členských štátov nemôžeme urobiť veľmi veľa, ale minimálne môžeme, a už sme to aj urobili, môžeme e, e, tieto údaje prezentovať v výročnej správe, ako to postupuje. Minulý rok bol prvý rok, kedy tie presadzovacie, vykonávacie postupy boli zohľadnené um, v rámci tohto Takže dúfam, že toto príjme aj členské štáty, aby zabezpečili efektívnosť svojich justičných systémov. Ďakujem. Következő, van, tehát az első petíció. Ďakujem pekne. Takže tá situácia je taká, že zostane otvorená a napíšeme teda list španielským úradom a budeme ich žiadať, aby sa tejto téme venovali a uvidíme, či Európska komisia môže vypracovať európske predpisy na to, aby sa to dalo riešiť na európskej úrovne. Pokiaľ ide o druhú petíciu, ak som teda tomu dobre pochopil, petičník nedal tie informácie k dispozícii potrebné na to, aby sme mohli túto petíciu riešiť. Takže čo urobíme? zatvoríme túto petíciu a hovorím teda tu o petícii 512. Petičník nekomunikoval neodkomunikoval potrebné informácie na to, aby výbor sa mohol tomuto venovať, takže je teda uzatvorená táto petícia. Ďakujem. Takže my sme Eh, my oznámime eh, tomu autorovi petície, ako to dopadlo, čiže vlastne môže podať ďalšiu petíciu. Musíme uzavrieť tú petíciu, lebo nemáme eh, potrebné informácie a to sa potom tomu dotyčnému oznámi. Azzal a, azzal a kiegészítés. Áno môžeme to doplniť o to, že ak tie nové informácie teda potom do, prídu, tak prirodzene môžeme doplniť formulár, vyplniť novú formulár a budeme o tom teda ešte hovoriť. Ďakujem pekne a teraz budeme hovoriť o petícii v mene Talianska, kde ide o kolaboratívne hospodárstvo ako nová forma kolaboratívneho hospodárstva. Je to petícia číslo 1125 z roku 2016. Petičník pán Giambattista Šivoletto. Dúfam, že som to dobre prečítal. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážení poslanci, e, moje meno je Giambattista Šivoleto, áno, správne ste to vysvetlili. A táto petícia sa zrodila v rámci skupiny tých, ktorí sa zaoberajú tzv. konceptom home restaurant. Um, ide o to, že keď, sa za, keď pôsobíte v rámci tohto kontextu home restaurant, tak otvárate dvere vášho domova, vášho domu e, vašim hosťom. Um, samozrejme pri Samozrejme, e, takýmto spôsobom e, môžu naši hostia ochutnať e, tie najautentické autentickejšie tradície a často tradície prechádzajú z rodičov na deti a podobne. Ide tu o to, aby sme sa mohli rozvíjať bez, bez nejakej viazanosti. V Taliansku Um, len čo prvé rodiny sa pustili do filozofie Home Restaurant asociácie, ktoré zastupujú klasické reštaurácie, získali od Ministerstva hospodárskeho rozvoja stanovisko, ktorý vlastne postavil naroveň takúto domácu reštauráciu um, verejným službám. To znamená, že majú všetky náležité povinnosti, ktoré nie sú v súlade s aktivitou, alebo teraz činnosťou, ktorá prebieha v rámci takýchto súkromných príbytkov. A to spôsobilo aj to, že to mnohých odradilo, buď teda už uzatvorili svoje príbytky takejto aktivite, alebo teda si to rozmysleli. Návrh zákona Home Restaurant, čo, ktorý je predmetom našej petície, um, potiera základné princípy Európskej agendy, pokiaľ ide o kolaboratívne hospodárstvo. Budúca, zrejme to bude až eh, budúca vláda, ktorá završí legislatívny eh, proces a myslíme si, že a preto vás prosíme o vašu podporu, podporu dúfajúc, že táto pomoc povedie k revízii legislatívy, ktorú predložilo ministerstvo, ktorá zablokovalo, ktoré zablokovalo túto aktivitu sharing economy. Ako európsky podnikateľ sa cítim obmedzovaný, musím povedať, že mnohé naše projekty sa nachádzajú, sú, sú práve, je tu, je tu riziko, že mnohé sa nebudú môcť ďalej rozvinúť. Ďakujem. Henning Ehrenstein. Ďakujem veľmi pekne. Pán Gerenstein, v mene Európskej komisie máte slovo. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujeme za vysvetlenie Áno, varenie doma je aktivitou, ktorá láka čoraz viac spotrebiteľov. Je to jedna z mnohých služieb, ktoré sú predmetom ponuky v rámci platformiem, na ktorých pôsobia e, ľudia, ktorí nie, nie sú odborníkmi, povedzme, nie sú expertmi, sú lajkmi Komisia v júni 2016 vydala oznámenie ku kolaboratívnemu hospodárstvu, kde zdôrazňujeme práve, práve rozdiely, rozdiely medzi e, službami, ktoré sú poskytované odborníkmi alebo teda expertmi a tými, ktoré sú poskytované likemi, tzv. peers. Ja som veľmi vďačný za to, že prišiel pán Šivoleto medzi nás a my sme sa samozrejme na, nakontaktovali na talianské orgány, pýtali sme sa ich na návrh zákona a talianské eh, orgány notifikovali návrh tohto zákona komisii a na, na, na, nasledoval ďalší dialog. My sme si vedomi toho, že eh, talianský orgán pre konkurencieschopnosť takisto vydal stanovisko a uviedol, že táto legislatíva je v rozpore s európskym, s európskym právom, nakoľko kladie prekážky ehm, a sú v nej zahrnuté isté obmedzenia. Ak sa Taliansko v závere rozhodne, že schváli takýto zákon, potom určite ako strážkyňa zmluv vyhodnotíme, vyhodnotíme túto legislatívu a budeme náležite konať. Keďže dosiaľ mm, legislatíva schválená nie je, tak, e, tak e, konáme tým smerom, že sa snažíme ubezpečiť, aby keď dojde k prijatiu tejto legislatíve, tak bude v plnom súlade s európskym no, právom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcel by som povedať, my berieme na vedomie tieto aktivity a neakceptujeme to, aby tu boli takéto právne vyjadrenia, ktoré vlastne sú proti systémom a aktivitám. Pán Kirio sa prihlásil. Ma, um... Ďakujem veľmi pekne. Ide o nesmierne dôležitú tému. Ide o reštaurátorstvo, ide o ďalšie oblasti našej ekonomiky, pretože to, čo platí pre home restaurant, platí aj pre Uber Ehm, ďalej to platí to aj pre tých, ktorí prenajímajú um, svoje príbytky, ktoré, ktorí prenajímajú izby a tak ďalej. Čiže ide o situáciu, ktorá na jednej e, strane je symptómom meniacej sa ekonomiky a môže ísť smerom e, ponuky e, spotrebiteľovi lepších cien. Ale na druhej strane zároveň nezabúdajme, že môže predstavovať aj riziko pre mnohé profesie, preto ak hovoríme napríklad o reštauráciách, hovoríme aj o hygienických normách, ktoré sú veľmi presné, veľmi prísne a stanovisko talianských orgánov ide práve e, tým smerom, že sa snaží zaručiť, že keď pôjde niekto, nejaký host jesť do nejakého súkromného príbytku, takže budú zabezpečené a zaručené všetky prísne hygienické normy a s tým teda aj zdravie hostia. Je zrejmé, eh, je zrejmé, že dnes sa reštaurácie, reštauračné služby zdaňujú vo výške zhruba 57-60 a ak teraz sú prístupné na trhu ponuky, ktoré sú oveľa priaznivejšie zdaňované, nuž tak to iste predstavuje aj konkurenciu pre profesionálne reštaurácie. Čiže skutočne práve preto sa musíme snažiť o rovnováhu, musíme sa snažiť byť obozretní, pretože tieto profesie treba chrániť. Taliansko, Taliansko má vynikajúcu povesť vďaka svojim, um, vďaka svojim tradíciám, ktoré, ktoré vychádzajú z domácej kuchyne mami, babky, ale sú to práve um, sú to práve tieto profesie, vďaka ním je naša krajina skvelá a veľká, čiže nezabúdajme, že tí, ktorí sa venovali tejto profesii po generácie, musia požívať aj náležitý stupeň ochrany. Ďakujem. Kolege, ja som chcel iba doplniť, čo povedal kolega, to je všetko správne, ale treba zabezpečiť, sú tu prechodné sú to prechodné obdobia, takže vlastne otázka je, že kde sa to už znevýhodňuje celý sektor a preto vlastne rozumel od petentov, eh, petičníkov, že ak, vieme teda, že tu nie je konkrétne jednotné predpisy, ale akým spôsobom chceme postupovať. Štát musí zabezpečiť jasnosť v právnych predpisoch, takže ja chcem ísť eh, ešte byť, teda chcem ísť jesť k mojej mame, k našej babičke a nechcem byť za to potrestaný, ale samozrejme nechceme takto znevýhodniť aj reštaurácie, ktoré sa tým živia. Takže otázka je, ako s týmito petíciami naložíme. A treba zabezpečiť teda jasnosť v tých predpisoch, aby sme vedeli, čo je eh, povolené, čo nie je povolené a nechceme nič teda eh, pokaziť. Je to vlastne otázka, že čo sú ešte známi, čo sú príbuzní, čo, sú, čo je rodina, čo je Tringelt a čo nie je Tringelt, prepitné. Takže vidíme, že realita je inovatívnejšia ako zákon, ale musíme dobehnúť realitu. Ja som rozumel petičníka tak, že sa hnevá, pretože tu nie sú žiadne jasné predpisy, ale zasa tie sankcie, tam sme sa unáhlili. Vidíme, že sankcie fungujú hneď, ale právo nie. Takže moja otázka pre kolegov je teraz, že ako chceme postupovať, chceme, aby vláda e, urobila v týchto otázkach nápravu, neviem. A pozerám sa tu na kolegov, ako by sme mali postupovať s touto petíciou. Peter, vidíme, že v Taliansku sa dejú veci, práve na úrovni legislatívnej. Vidíme, že komisia komunikuje s talianskými úrodmi, my to podporujeme. Musíme počkať. Takže Súhlasíte s takýmto postupom? Áno, ďakujem veľmi pekne. Našou poslednou témou, to je takisto talianská petícia, ide tu o diskriminačné daňové politiky týkajúce sa hľuzovky v Taliansku a deformácia. Jelen van a teremben, parancsoljon 5 percre a szó. Európskom trhu hm. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme všetkým. Prišli sme medzi vás, aby sme vám porozprávali o tejto téme. Komisia pracovala veľmi efektívne, to musím povedať. Ide o zaobchádzanie s ľuzovkou, daňové zaobchádzanie s ľuzovkou. Ide nám najmä o rozdiely medzi Talianskom a inými krajinami. Taliansko Eh, produkuje viac, viac bielej hľuzovky ako čiernej. Ehm, a mm, my hľuzovku nepestujeme, ona sa vyskytuje spontánne. Ehm, nikdy však nebola považovaná za polnohospodársky produkt, ale, ale hľuzovky eh, sa nevyskytujú len tak. Ide Hruzovky e, rastú na tých miestach, kde, e, kde sú využívané dobré poľnohospodárske praktiky na využívanie pôdy. Nikdy nebola však považovaná za poľnohospodársky produkt a vždy, vždy tá sadzba DPH bola extrémne nevýhodná. Ehm, my chceme poďakovať výboru ehm, pretože tie sadzby boli nakoniec vyrovnané s inými krajmi, preto vám veľmi pekne ďakujeme za vašu pomoc. Ale je tu ešte druhý problém, ktorý nie je vyriešený. Hľuzovka nebola vyhlásená za pomospársky produkt a s tým sú spojené dve ťažkosti. Poprvé, ide o, ide o daňový režim, to znamená, že pomospárske produkty eh, na, na ne sa vzťahuje eh, na, na ne sa vzťahujú daňové daňové úľavy, čiže aby sa, aby sa um, uľahčila situácia pomospárským firmám a tak ďalej. Ale keďže nejde o pomospárský produkt, tak, tak nie je ani jednoduché potom um, pôsobiť, alebo teda Problém tkvie v tom, že vlastne hľuzovka nespadá pod spoločnú pohospodárskú politiku. Teda nevie sa, či by, e, ju malo, či, či by, ju mal, či by mala byť financovaná z polnohospodárstva, e, alebo či, či, či by mala podliehať e, nejakým vlastníckým pravidlám a tak ďalej produkcia, keďže, ako som hovoril, ide o spontánnu produkciu, ale zároveň dochádza aj k deforestácii, ktorá so sebou nesie ďalšie problémy. Um, sú tu ďalej aj hydrogeologické problémy, pretože s tým je spojené riziko, keď dochádza k ehm, dažďom a biela hľuzovka je jedným z najcenenejších produktov nielen v Taliansku, ale aj v EÚ. Je to jeden z najprestížnejších produktov um, vo svete. Takže preto, preto e, sa chceme zaoberať touto témou a preto je dôležité, aby táto petícia zostala otvorená a aby talianské parlament zaradil hľuzovku medzi uh, polnospodárske produkty. E, diskutuje sa v tejto chvíle o pozmenujúcom návrhu e, k návrhu rozpočtu a my si myslíme, že je dôležité, e, aby sa tento postup náležite uzatvoril aj z pohľadu DPH a príslušnej sázby. Ďakujem pekne, pán Karbona. Teraz mene Európskej komisie si vypočujeme pre, pre reprezentanta komisie. Nech sa páči. Okay, thank you, Mr. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o klasifikáciu všetkých druhov hľuzoviek v rámci známej nomenklatúry, my sme analyzovali tú klasifikáciu hľuzoviek a došli sme k záveru, že obe perspektívy, ten anex 2 zmluv ohľadne polnospodárských výrobkov a aj pokiaľ ide o naše nariadenie CMO z roku 2013, ak my e, zoberieme harmonizovaný celosvetový systém ako referenčnú hodnotu, kde vlastne hľuzovky akokoľvek už spracované, sú pokryté vlastne v dvoch kapitolách, tak dojdeme k záveru, že obe kapitoly z pohľadu zmluv, ako aj z nášho vlastného nariadenia z roku 2013 sú pokryté a vlastne v tých našich poznámkach, kde analizujeme detailne nomenklatúru a číslovanie, ktoré sa týka týchto skupín hruzoviek. Tam je to vždy pokryté v jednotlivých kapitolách. Napríklad, uvediem príklad, že je tu napríklad kapitola o jedlých zel- typoch zeleniny a v druhej kapitole sa zase hovorí o príprave zeleniny a ovocí a obe klasifikácie Obe kapitoly, nadpisy sa teda týkajú spoločnej poľnohospodárskej politiky, takže vidíme, že už len pokiaľ ide o tú klasifikáciu eh, hľuzovka ako taká, tá kategória hľuzoviek, či už sú čerstvé alebo inak pripravené, sú vlastne pokryté našou legislatívou. To je teda ten záver, ktorý sme my ktorý sme my vyvodili z tejto perspektívy nomenklatúry. Ďakujem pekne. Chce sa vyjadriť kolega? Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem zástupcovi komisie. Len by som rád poukázal na to, ako prebieha naša práca, keďže petičník pripomenul, že my sme k tejto petícii dosiahli už naozaj skvelý výsledok. DPH na hľuzovku bola 22%, dnes je 10%. A to sa udialo v nadväznosti na to, čo bolo oznámené komisii a, násled, a následne talianská vláda prispôsobila DPH v Taliansku a zosúladila ju z DPH v iných eh, európskych krajinách. Ďalším cieľom je zaradiť hľuzovku tam, kde patrí. Čiže ak v celej Európe, ak som to dobre pochopil, ak som dobre porozumel slovám zastupcom komisie, ak európska legislatíva hovorí, že hľuzovka je polnospodárským produktom, ja si nemyslím, e, že v e, Taliansku by mohla e, legislatíva definovať hluzovku e, inak. Hovorím, ide, ide o spontánny produkt, čiže stáva sa majetkom toho, kto ho nájde. Medzi ďalšími kategóriami húb, len pripomínam teda, že hľuzovka je hubou, Iné kategórie húb sú považované za spontánne pomospárske produkty, čiže existuje tu e, kategória spontánneho pomospárskeho produktu Um, to znamená, že ktokoľvek sa môže vybrať a ísť e, zbierať e, tento produkt. Nemusí to byť nutne len majiteľ e, zóny na rozdiel od, od oblastí, kde teda sú pestované, ako napríklad čerešne, ak táto bolo by dobré, tak ako sa udialo v prípade DPH, aby výbor napísal talianským orgánom, aby poukázal na túto anomáliu a s tým teda, že budeme, budeme dúfať, že čoskoro dôjde k zjednoteniu zaobchádzania s týmto produktom. Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasíte sa o slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dámy a páni, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Ja sa venujem teda a, sťažnostiam, ktoré svojho času dostala komisia. Takže sme už začali pilotné kroky. Začali sme aj kroky e, z komunikácií, pokiaľ ide o komisiu a snažíme sa teda znižiť dosiahnuť zníženie DPH. Ale teraz pokiaľ ide o ten problém, že či hľuzovky sú alebo nie sú poľnohospodárským produktom a stanovisko je také, že tu ide o poľnohospodárske produkty, tak ja sa pýtam, pokiaľ ide o fiskalitu, pokiaľ ide o daňové otázky, že či tu nie je nejaké nedorozumenie. Ja si uvedomujem, že cieľ je ten, aby sa uznala kvalita polnospodárských produktov, ako sú práve hľuzovky, vzhľadom na tie daňové otázky, pokiaľ ide o zníženie DPH. DPH v súčasnosti je na 10% a ja mám dojem, že ten cieľ je, aby to išlo na úroveň 4%, to znamená 5% tak ako to bolo v Taliansku nedávno prijaté. Treba si uvedomiť, že pokiaľ ide o DPH, členské štáty spúšťajú znižovanie DPH a takisto majú možnosť dbať, o, dbať na, na to, aby tam mohla byť aj taká super znížená hranica DPH, ale vzhľadom na to, že sa musia odvolávať na rok 2011. Tam je to v Taliansku napríklad na tie 4% znížené. Prečo tu hovorím o takomto nedorozumení? Pretože skutočnosť, že výrobok, ktorý je polnospodársky alebo nie je polnospodársky, to vlastne nemá vplyv na hra... DPH, ktorú treba uplatňovať. Keď sa pozrieme napríklad na predpisy talianské, tak vidíme, že tu je celý celá paleta polnospodárských výrobkov, ktoré sú na úrovni zdaňované na úrovni 10%. To znamená, nie je tu o to, že by Taliansko od zajtra bralo do úvahy kvalitatívny rozmer týchto hľuzoviek a zároveň by bralo na vedomie, že tu musia znižiť tú hranicu dane na 4%. A to je jednoducho nemožné. Podľa smernice komisia by musela byť potom zaviazaná k tomu, aby spustila vyšetrovanie pre prípad porušovania. Tá smernica vo svojom článku 110 je proti tomu. Taliansko však môže umožniť takú hranicu na úrovni 5%. Toto bolo nedávno zavedené na to, aby sa zdaňovalo napríklad risotto, bazilikum a soju. A Treba si uvedomiť, že komisia nemá právo moci na to, aby zaviazala, donútila Taliansko na to, aby znížila ešte viac tú hranicu DPH v rámci toho, aké manevrovacie priestory členské štáty majú. Pretože členský štát má v tejto oblasti výlučné kompetencie a čo je dôležité, je to, že tu je princíp neutrality, ktorý e, sa týka aj smernice DPH v rámci ktorého takéto produkty podobné, ekvivalentné, musia byť zdaňované rovnakým spôsobom, to znamená, potrebujú, e, bude sa tam uplatňovať rovnaká e, úroveň DPH. Pokiaľ ide o hľuzovky, nie je celkom jasné, či sa dá povedať, že pre spotrebiteľa priemerného je teda hľuzovka ekvivalentom parížských šampiónov, Samozrejme, tam už ide o špičkové produkty a dokonca, dokonca luxusné, takže komisia nemá nástroj právny k dispozícii, aby jednoducho išla proti takejto jasnej e, jurisdikcii zo strany Európskeho súdneho dvoru v prípadoch, kde členské štáty rešpektujú neutralitu ktorá je daná členským štátom. Chcel som to takto ešte sprecízniť. A ďakujem pekne. Köszönöm szépen én is. E, Gérenc úr, köszönöm szépen, hogy elmondta, hogy körülbelül mi az. Ďakujem veľmi pekne za to, že sa teda povedalo všetko to, čo je možné, aj to, čo nie je možné, kde sú teda limity, hranice. My teda berieme na vedomie, že je veľmi dôležité, aby táto téma pre petičníka bola vyriešená Navrhlo sa tu, že sa napíše talianským orgánom list, urobíme to teda a uvidíme, ako je teda tá situácia v Taliansku, ako vyzerá a necháme teda otvorenú túto petíciu a vrátime sa k nej o pár mesiacov. Súhlasíte? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ešte jedna vec, tak dovolíte. Taliansko nezaujíma ani tak tá DPH, nejde ani tak e, o DPH, čiže ide o to, či to je nejaké ovocie, e, či je to ryba, ak ide o poľnohospodársky produkt, ide o poľnohospodársky produkt. DPH je potom dôsledkom, ale ak v Bruseli ľuzovka v rámci celej Európy zaradíme tento produkt medzi poľnohospodárske produkty, tak nerozumiem tomu, prečo tomu tak nie je v Taliansku. A v tom to je, to je to absurdné. Nejde tu o tú daňovú otázku, že Taliansko rozhodne o tom, akú, akú sadzbu DPH uplatní. Ak, ak je jablko ovocím v Bruseli a inde, tak potom by tomu tak malo byť eh, aj s hľuzovkou, čiže ak je v EÚ, tak, tak by to malo byť potom aj v Taliansku, v Ríme. Ide o podstatu toho produktu. Áno, súhlasíme, my teda napíšeme ten list talianským úradom a pokúsime sa, aby tu prebehol dialog a budeme, e, teda necháme túto petíciu otvorenú a vrátime sa k tejto téme neskôr. Dámy a páni, my sme teda vyčerpali dnešný program. Dovolte mi však predtým, než ukončím dnešné zasadnutie, dovolte mi povedať jednu dôležitú vec. Toto zasadnutie dnes je posledným zasadnutím v roku 2017, pokiaľ ide o náš výbor a vzhľadom na to moje hodnotenie alebo všeobecné hodnotenie, petičná komisia, výbor pre petície, teda urobil skutočne dôležitú prácu, vynikajúcu prácu. V roku 2017 venovali sme sa veľmi dôležitým témam, naliehavým, urgentným, teda Mali sme výborný tím, ktorý tu pracoval. Dovolte mi teda sa poďakovať všetkým. Peter, ty tu teraz reprezentuješ poslancov Európskeho parlamentu. Dovolte mi poďakovať sa všetkým poslancom, všetkým asistentom, všetkým politickým poradcom. V mene pani predsedničky chcel by som sa poďakovať. Želám vám pekný zvyšok roka a budeme teda pokračovať v januári a týmto končím dnešné zasadnutie.